Deň dobrý, vítam koleżanki. Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Srdečne vás vítam a otváram naše dnešné zasadanie. Prvý bod spoločná rozprava, ktorá sa vzťahuje na rozpočet pre